Bonjour tout le monde. Nous allons commencer notre Dobrý deň, začneme naše stretnutie. Začneme prijatím nášho programu. V návrhu programu došlo k zmene bod 15 a to rozprava o stanovisku pan, no, pána Pongu, pokiaľ ide o boju proti nelegálnemu rybolovu, e, bude e, na mieste bodu 7 a e, ten bod 7 to bol bod, ktorý sa týka správy pána Kačmareka a táto sa bude diskutovať zajtra po hlasovaní. Čiže e, Eh, aby a potom eh, takisto bude presunutý ďalší bod, aby pán Sisklone mohol byť prítomný. Sú prosím nejaké eh, výhrady a bod 2 to je otázka Európskej komisie. Dostali sme otázku od pani Sargentini, pokiaľ ide o zelenú knihu komisie o budúcej politike rozvoja Európskej únie. Táto otázka bola eh, daná k dispozícii tak v angličtine ako aj vo francúzštine a dávam slovo komisii, aby mohla odpovedať na otázku pani z Argentíny. Ďakujem, pani predsednička. Volám sa Olivie Bota eh, z Generálneho riaditeľstva pre rozvoj a spoluprácu. Otázky, ktoré položila pani Sargentini, sa vzťahujú predovšetkým na prvé dve e, otázky a to sú e, ciele a e, proces, e, e, ktorý e, zelenej knihy, ktorú vypracovala komisia minulý rok a ktorej výsledkom je oznámenie o budúcej politike rozvoja, budúcej rozvojovej politike. Tá otázka sa v podstate týka toho, či rozvojová politika EÚ e, sa môže aktualizovať s cieľom e, odraziť súčasné výzvy a či e, financie spoločenstva sa využívajú skutočne najúčinnejším spôsobom na účely E, spolupráce. Po konzultáciách, ktoré nasledovali po prijatí a uverejnení zelenej knihy, sa skončili v januári 2011. Umožnili získať široké spektrum názorov a výsledky týchto konzultácií e, budú e, vyjadrené v oznámení, ktoré sa príjme v priebehu roka. Toto oznámenie určí rámec budúcej rozvojovej politiky, ako aj využitie nás nástrojov, ktoré sú pokryté e, budúcim finančným, strednodob, strednodobým finančným výhľadom. E, aké boli dôvody, ktoré viedli komisiu k tomu, aby e, spustila tento proces? Kontest, v ktorom sa odohráva rozvojová politika únie, sa zásadným spôsobom v posledných rokoch zmenil objavili sa noví darcovia, ale aj nové výzvy, napríklad v súvislosti s klimatickými zmenami, bezpečnosťou zásobovania potravinami a podobne. Tlaky na verejný rozpočet krajín EÚ tvoria iba jeden z prvkov tohto vývoja. Tento tlak je tak zvonka ako aj znútra a vyžaduje si, aby sme preskúmali všetky možnosti umožňujúce zabezpečiť, že rozvojová politika povedie maximálnym spôsobom k potlačeniu chudoby a k mm, riešeniu globálnych výziev. Tá otázka, ktorú položila pani z Argentíny, sa týka definície inkluzívneho rastu a rastu v prospech osôb, ktoré sú najchudobnejšie. Takisto sa týka konkrétnych mechanizmov na dosiahnutie týchto cieľov. Inkluzívny rast ehm, je rozhodujúci pre zmiernenie chudoby E, inkluzívny rast to je rast, ktorý umožní všetkým k tomu prispieť, ale aj z toho mať prospech. Inkluzívny rast sa teda týka celého radu e, sektorov, vytvára pracovné príležitosti a umožňuje zapájanie e, čoraz väčšieho počtu obyvateľov do tvorby bohatstva a znižovania chudoby. Rozvojová politika obsahuje konkrétne operatívne e, ciele a návrhy. Štvrtá otázka sa týka učenia, ktoré odvodila komisia z minulosti v súvislosti so spoluprácov a súdržnosť rozvojových politík. E, pokiaľ ide o prvú otázku, tu pripomínam, že Únia sa zaviazala, že bude aplikovať e, vyhlásenie z Akria z Paríža o účinnosti rozvoja pre e, prijímajúce krajiny. Táto si vyžaduje konzultácie s dotknutými krajinami a ich orgánmi a musí sa e, takisto prejaviť do plánu rozvoja krajín AKT a e, príjmajúcich krajín. Pokiaľ ide o súdržnosť a koherentnosť e, rozvojovej politiky na medzinárodnej úrovni, tu sa agenda presúva aj na niektoré medzinárodné organizácie, ako je OECD. E, Koherentnosť rozvojových politík bola potvrdená v politike rozvoja, ktorá bola potvrdená v roku 2005 a v Lisabonskej zmluve Komisia ju považuje za prioritnú. prioritnú. Pokiaľ ide o proces, komisia považuje takisto za dôležité zlepšiť súčinnosť medzi jednotlivými útvarmi komisie tak, aby bolo možné identifikovať iniciatívy, ktoré by mohli byť prepojené so, s koherentnosťou rozvojovej politiky. Ehm, e, Dvoročná správa sa vypracúva pre celú úniu a komisia v tejto oblasti ju považuje za ďalší nástroj pre e, zvýšenie súdržnosti. Ďalšia správa má byť prezentovaná v oktobri 2011. Bude to tretia správa. Pokiaľ si to parlament žela, mohol by samozrejme prispieť e, k tejto správe. Komisia e, takisto pracuje na, na agende CPD Eh, agenda súdržnosti je teda predmetom zájmu komisie, hoci si vyžaduje arbit, arbitráž medzi jednotlivými politikami únie. Napríklad, pokiaľ ide o iniciatívu týkajúcu sa uh, re, eh, nariadenia o využívaní lesov, toto je príklad synergie medzi klimatickou a rozvojovou politikou. V oblasti potravinovej bezpečnosti je potrebné, aby sa oddelila produkcia eh, v rámci eh, spoločnej eh, polnospodárskej politiky od e, deformácií z minulosti. Príprava reformy spoločnej polnospodárskej politiky a reformy politiky rybného hospodárstva to všetko umožňuje uvažovať o rozvojovej politike, predovšetkým z pohľadu potravinovej bezpečnosti. Napokon e, komisia v poslednom čase prijala dve oznámenia jedno, ktoré sa týka prístupu k surovinám, ktoré sú veľmi dôležité pre rozvojové krajiny a e, druhé o e, daňových systémoch rozvojových krajín. Ide o identifikáciu e, prostriedkov, ktoré sa využijú v rámci podpory rozvoja a finančného, a finančného aspektu e, ťažobných e, odvetví, ktoré je potrebné posudzovať od krajiny ku e, krajine. Merci beaucoup. Ďakujem, pani predsednička. Ja nemám žiadne oznámenia. Chcela by komisia povedať niečo e, rozvojovému výboru? Nie, nie je tu nejaké oznámenie ďalšie, takže prejdeme k bodu 5 nášho programu a to je financovanie Európskej únie v budúcnosti. E, dvojde k výmene názorov s pani Jutov Hag, ktorá je predsedničkou výboru la sur, c'est-à-dire la... E, sur E, toto je osobitný výbor pre e, politiku a zdroje rozpočtového charakteru pre trvalo udržateľnú Európu po roku 2013. Ide tu o finančný rámec na obdobie 2014 až 2020. Názov je Investovanie do budúcnosti, nový finančný viacročný rámec umožňujúci e, konkurencieschopný a trvalo udržateľný a inkluzívny rozvoj a rast. E, táto E, náš kolega e, Niels Bergman e, takisto vypracoval dokument týkajúci sa nášho zapojenia sa v rámci cieľov mileniovej politiky s tým, aby sa zvýšila flexibilita, zabezpečilo, že nové rozvojové iniciatívy budú e, ťažiť z čistého a doplnkového financovania vrátanie financovania na základe dane z finančných transakcií s tým, že sa bude klásť dôraz na najchudobnejšie krajiny a na záruky pre koherentnosť rozvojovej politiky. Už doteraz sme mali veľmi e, úspešnú diskusiu s pánom pánom Garegom, ale naši koordinátori sa aj tak rozhodli otvoriť novú diskusiu na túto tému, tentokrát s pani Jutou Hak, ktorá je predsedničkou e, e, SUR a ktorej, e, ktorú tu vítam. Pani Haug, veľmi nás e, zaujíma situácia, e, v akej sa nachádza vaša práca a ako aj názory vás a vašich kolegov vyjadrené v stanovisku. Nech sa páči, máte slovo. Ja, vielen Dank, ähm, vielen Dank auch für die Einladung. Ähm, ich finde das... Ďakujem pekne, ďakujem aj za pozvanie. Od začiatku som už hovorila to isté. Äh, a síce komunikácia so všetkými výbormi je dôležitá pretože ak máme vypracovávať stanovisko Európskeho parlamentu, tak to nemôže byť len 50 kolegyň kolegov z výboru ŠUR, SURE. Musia to byť všetci kolegovia, všetky kolegyne, ktorí potom v nadchádzajúcom júni na pléne budú spoločne schvalovať stanovisko Európskeho parlamentu, lebo iba v prípade, že všetko dokážeme spoločne schváliť veľkou väčšinou, tak tým získame takú tú prieraznosť a takú tú istú silu pri rokovaniach s radou. Ináč by to bolo veľmi ťažké, čo sa samo o sebe ešte aj bude ťažké. Pokiaľ ide o návrh správy, ten už máme k dispozícii. Salvador Rodriga, náš spravodajca, vypracoval návrh správy, ktorý má 102, nie, 122 122 odsekov. A tento návrh správy, neviem, kto z vás už mal možnosť sa s ním oboznámiť. Každopádne tento návrh správy je rozdelený do šiestich veľkých častí. Časť 1 e, popisuje najdôležitejšie výzvy. Časť 2 kladie troška väčší dôraz na lepší postup to znamená kvalitnejšiu implementáciu európskeho rozpočtu a aká vôbec môže byť úloha európskeho rozpočtu. Čas 3, tam popisujeme politické priority. V časti 4 potom ide o organizačné záležitosti a štruktúru a takisto aj dĺžku ďalšieho finančného výhľadu od januára 2014. Čas 5, tá pojednáva aspoň sa pokúšame teda popísať vzťahy medzi výdavkami Európskej únie a e, medzi príjmami, teda výdavková a príjmová stránka. Ten náš systém vlastných prostriedkov zohráva výraznú úlohu, keď hovoríme o reforme e, nášho plánovania strednodobého financovania. A časť 6 tá sa potom púšťa tým smerom, že ho konštatujeme, že s radou nebudeme hovoriť len o obsahoch, ale aj o konaniach. Najskôr zlepšené konanie rozpočtové, ale najskôr všeobecne zlepšenie konania, pokiaľ ide o zadefinovanie ďalšieho finančného výhľadu. V tomto rámci, ktorý som práve načrtla, sa deje to, čo rozvojový výbor v skutočnosti nám už posunul v januári. Teda v tomto rámci sa to odohráva. Tam boli zakomponované tie odseky. Musíme to povedať tak, teda, že na, na tejto báze boli prebraté nie úplne plnohodnotne, ale na základe stanoviska výboru pre rozvoj spravodajca svoje odseky 82, 83 a 86 eh, prebral. Je to pod nadpisom zmiernenie chudoby a potom je tam druhý nadpis eh, podporenie záujmov a snách Európskej únie po celom svete. To je taký prvý pokus spravodajcu počnúť e, pozajtrajškom na, výbore, tie, na výbore budeme riešiť tie pozmeňujúce návrhy, ktoré už boli predložené k tomuto návrhu správy spravodajcu. Blíži sa to už k 1100 pozmeňujúcim návrhom, ktoré v rámci troch schôdz budeme diskutovať spoločne a pokúsime sa z nich povedzme sformulovať kompromisné návrhy a takisto potom aj vyriešiť, respektíve vypustiť to, čo nemôže byť prevraté. V žiadnom prípade. K tomu treba ale ešte povedať, že moja skupina politická predložila štyri pozmeňovacie návrhy, ktoré doslovne sú časti stanoviska výboru, respektíve ktoré boli doslovne prebraté v stanovisku výboru pre vývoj 8, 19, 14. To je v stanovisku výboru pre rozvoj. Uvidíme, do akej miery sú ostatné skupiny pripravené potom s nami spoločne e, toto zahlasovať a odsúhlasiť e, v správe. Toto som ale povedala teraz ako príslušnička mojej frakcie a nie ako výboru. Samozrejme je jasné, že e, výbor pre rozvoj nie je jediným, ktorý dával svoje stanovisko. Chceme, aby v všetky tie pripomienky výborov boli reflektované v správe a preto chceme pokiaľ možno čo, čo najviac a tak to prezentujeme aj smerom k ostatným politickým skupinám. Chceme, aby čo najviac vecí sa dostalo do tejto správy. To toľko k vašej otázke ohľadom toho, ako ďaleko sme pokročili. Ako som už povedala, prvé kolo diskusí prebehne nadchádzajúci štvrtok a každý, a to treba zdôrazniť, každý, kto sa chce zúčastniť diskusie, je vítaný srdečne. My sme otvorený výbor. Samozrejme, tak ako vždy to bude, najskôr bude jedno kolo rečníkov z politickej skupiny a potom každá kolegyňa, každý kolega, ktorý sa prihlási, samozrejme dostane priestor na vyjadrenie a potom ešte bude možnosť poukázať na niektoré konkrétne veci. E, budeme hlasovať o našej správe 25. a 26. mája. A dúfam, že pokiaľ možno čo najviac vecí z pokiaľ možno najväčšieho množstva výborov budeme môcť dodatočne ešte zapracovať do správy. A dúfam, že potom všetci budú pomerne spokojní s našou správou a potom e, bude možné hlasovať o tom na pléne. La la Ďakujem, pani predsednička, slovo dávam pánovi Bermanovi. Ehm, ďakujem, pani predsednička. Obávam sa, že musím hovoriť po anglicky, lebo ten text, ktorý mám pred sebou, je po anglicky, takže takto sa mi pracuje ľahšie. I'm very glad with the House uh, visit to our committee. Of course. Honored even. It's a privilege to have you. Ehm, teším sa, že ehm, som počul že, že aj Juta e, nám to povedala v mene skupiny, že skupina um, um, prevzala e, štyri pozmeňujúce návrhy zo stanoviska DV, ale e, sú tu isté znepokojujúce okolnosti. Um, oko, tá diskusia, ktorá v súčasnosti prebieha vo výbore SURE, ŠUR, sure, Um, ktorého som členom, uh, navodzuje obavy, že v nadchádzajúcich 7 rokoch uh, budeme svedkami toho istého, možno len s miernymi zmenami, lebo nie sú tu nejaké vizionárske myšlienky týkajúce sa toho, čo potrebuje Európska únia s cieľom financovať e, a zabezpečiť financie v 21. storočí. Neexistuje nejaké zásadné návrhy týkajúce sa e, reformy spoločnej poľnospodárskej politiky. V podstate sa hovorí len stále to isté o ochrane e, vlastných záujmov, namiesto toho, aby sa uvažovalo o, uvažovalo o zásadných rozhodnutiach. Toto je veľmi znepokojujúce aj pre rozvojovú politiku, pretože ak budeme pokračovať v tom istom duchu, tak eh, to predpokladá, že dôjde len k malým zmenám, zatiaľ čo Finančné tlaky sú obrovské a členské štáty tlačia skôr na znižovanie rozpočtu EÚ, než na jeho zvyšovanie. Odkiaľ teda zobrať peniaze? Je tu veľké riziko, že to postihne aj vonkajšiu politiku EÚ. Je oveľa ľahšie znižovať tie rozpočty, ktoré nemajú priamy dosah na našich voličov, než zobrať tie peniaze od niekaľ od inak na, bez ohľadu na to, či ide o polnospodárske dotácie, regionálne a tak ďalej. Preto sa veľmi obávam, že budúci rozvoj, e, že budúci rozpočet pre rozvojovú politiku e, je ohrozený. Hoci správa pána Garigu je veľmi krátka v časti týkajúcej sa rozvoju politiky a akcie Európskej únie. Všeobecne je tu len niekoľko ocekov. Nič sa tu nehovorí o tom, že treba zvážiť skutočnosť, že klimatické zmeny si vyžadujú dodatočné financie. Nehovorí sa tu nič o e, potrebe podstatne zvýšiť e, e, kapitolu 4, pretože v posledných Eh, štyroch rokoch sa dosiahlo len veľmi málo pri zmierňovaní chudoby, predovšetkým v subsaharskej Afrike. Ale ja som z veľmi vysokých miest komisie počul, že sú obavy, že rozpočet sa môže znížiť a nie som si istý, že komisia za to bude veľmi úporne bojovať. Uvidíme. Začiatok mája sa bude, začiatkom mája sa bude konať konferencia kolegia o e, viacročnom finančnom rámci a uvidíme, aký bude výsledok. E, okrem toho sa v správe pána Garigu nič nehovorí ani o potrebe pokračovať vo financovaní humanitárnej pomoci z autonómnej rozpočtovej e, položky, namiesto toho, aby to bola súčasť rozpočtu pre vonkajšiu činnosť alebo niečoho iného. Môže to samozrejme byť skôr e, vec politického rozhodnutia, než niečo iného. Takže nie som si celkom istý, kam vyústia tieto diskusie, ale upokojuje ma e, skutočnosť, že e, predsednička výboru je Jutta Haug a som si istá, že bude za túto vec bojovať. Ďakujem. Ďakujem, pán Görens. Ďakujem, pani predsednička. Ja by som sa chcel poďakovať pani Haug za to, že vystupuje pred našim výborom, lebo to je najlepší spôsob, ako zabezpečiť koherentnosť našej činnosti. Ja som náhradníkom tohto výboru a skutočne môžem oceniť jej schopnosť viesť túto, tento výbor. Chcel by som sa s vami podeliť o niektoré veci, o ktorých sme my hovorili medzi nami, e, ale pretože je tu dnes poprvýkrát prítomná pani Hauk, chcel by som ju zopakovať. Prvá poznámka sa týka zásad rozvojovej politiky e, táto politika rozvoja a spolupráce by samozrejme mala byť zameraná predovšetkým na znižovanie chudoby, ale tu sa stretávame s problémom, pretože e, finančné prostriedky sú rozptýlené medzi viaceré krajiny, aj tie, ktoré nie sú oprávnené na príjmanie rozvojovej politiky, mám na mysli rozvíjajúce sa krajiny. Dnes sme sa stretli s predstaviteľmi Concord a mali sme veľmi dobrú diskusiu na túto tému. Či sa treba zamerať na pomoc krajinám, ktoré sú menej vyspelé, alebo či treba túto politiku uplatňovať vo vzťahu ku všetkým krajinám. Prvý či skutočne je potrebné, aby aj India e, potrebovala, mala nárok na ro, príspevok na rozvojovú pomoc. Ja to nemyslím. E, zároveň musíme riešiť našu schopnosť bojovať proti e, chudobe v týchto krajinách a riešiť otázku, či to je naša zodpovednosť, alebo či to je predovšetkým záležitosť týchto krajín samotných, pretože tieto eh, majú určite aj vo svojom rámci možnosť bojovať proti chudobe. Takže toto je vec, ktorou sa musíme zaoberať aj do budúcnosti. Je to veľmi vážne. A keď sme mali možnosť v rámci midterm review of Development Cooperation Instruments, tak sme o tom hovorili. Po druhé, uh, pre nás e, je to dosť nepríjemné a musíme to povedať pani Haug, že e, sme sa e, prakticky zhodli na tom, že, pro, že je problém s peniazmi investovanými do zmierňovania klimatických zmien v rozvojových krajinách. E, podľa nás by bolo treba na to vyčleniť dodatočné prostriedky, pretože v opačnom prípade bude potrebné presunúť e, prostriedky z existujúcich e, a je to zaťažujúce pre uplatňovanie nového finančného výhľadu, pretože priemyselne vyspelé krajiny majú za cieľ vynaložiť e, okolo 100 miliard eur nie na, len na túto oblasť. Táto suma e, sa bude prakticky rovnať verejnej pomoci pre oblasť rozvoja v celosvetovom meradle, kde EÚ zohráva veľkú úlohu. A nechceme teda, aby sa všetky tieto peniaze pohotili e, snahovo zmierňovanie dopadu klimatických zmien na rozvojové krajiny. Čiže musíme sa zaoberať tak číslami, ako aj metodou. Po tretie, e, môžeme mať dva scenáre. Po prvé, môžeme zvýšiť strop E, vlastných zdrojov Európskej únie, alebo to neurobíme. Ja si myslím, že zvíťazí táto druhá hypotéza, pretože poznám odpor viacerých členských štátov. Takže e, nesmieme strácať čas e, tým, že by sme sa zameriavali na scenár, ktorý zostáva iluzórny. V takomto prípade keďže ide o zmiešanú politiku a zmiešanými kompetenciami EÚ a členskými štátmi, je potrebné, aby sme urobili veľký krok pred, pokiaľ ide o e, spoločné využívanie e, prostriedkov 28 e, aktérov, to znamená členských štátov a komisie. Hovorili sme to pani Georgieve aj pánovi Pibalksovi, keď ide o zaviazané e, rozpočtové prostriedky napríklad na riešenie dôsledkov e, prírodných e, pohrmov, pohrmu, pohrmov tu môže nastať problém a to isté možno povedať v súvislosti so spoločným programovaním a spoločným dialogom medzi členskými štátmi EÚ. A potom štvrtá vec. E, dnes dopoludnia som v krátkosti sledoval e, diskusiu e, zahraničného výboru o rozpočtovej podpore. Táto diskusia bola pomerne pomerne rozčarujúca, pretože sa E, výbor, zahraničný výbor zameral predovšetkým e, na e, veci, ktoré sú skôr výnimkov než pravidlom. A Čiže toto sú štyri body, ktoré ja považujem za úplne nevyhnutné, keď sa venujeme tomuto problému. Ako príklad by som chcel hovoriť predovšetkým o fonde boja proti tuberkulóze, malárii a AIDS. Tento globálny fond e, je taký, že mu nemôžeme nič vyčítať, pretože vykonáva svoju činnosť príkladným spôsobom ale len tie fondy, ktoré boli vyčlenené z tohto globálneho fondu, Eh, nastali problémy, pretože eh, máme systém komunikácie, ktorý to jednoducho nedokáže postihnúť. A eh, je potrebné, aby sme vyhnali duchov. Pán Grunz, tomuto sa budeme venovať v rámci druhého, ďalšieho bodu programu Dobre, ďakujem pani predsednička, takže môžem e, skončiť v tomto bode. Ďakujem pán Görens, e, pán Kašman. Merci, madame la euh, euh, ah. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ja som vždy e, rád, keď idem za pánom Görensom, pretože absolútne súhlasím vždy s tým, čo všetko povie, podobne ako aj s pánom Bermanom. Celá naša reputácia je v podstate E, o tom, že my vždy robíme dobré záväzky, ale potom ich nesplníme. Teda v, do, v dobrých časoch, časoch dávame záväzky a potom v zlých časoch ich neplníme. Takže chcel by som poďakovať e, Jute Haug, e, pretože v, jej, v, nej, v ňu veľmi veríme aj za prácu toho výboru Šure. Ale sú sú záväzky a sú záväzky, ktoré sa ale musia splniť, pretože majú vysoký politický význam. Preto si myslíme, že termín na splnenie mileniových rozvojových cieľov, a hovorím tu a spravod, ako spravodajca za revíziu strednodobých eh, situácie v oblasti MDG, teda mileniových e, cieľov. A musíme niečo robiť, keď chceme splniť tých 7 hrubého národného dôchodku, u ktorým sa všetky štáty zaviazali, že budú poskytované na rozvojovú pomoc v rámci dohôd ODA. A v podstate tá koncepcia kondicionality pre také otázky ako napríklad e, E, zmierňovanie dôsledkov klimatických zmien a globálna ekonomická kríza, ktorá ovplyvnila tieto krajiny všetky nepredstaviteľným spôsobom a to sa jednoducho dá vyriešiť len zvýšeným financovaním. Preto by som chcela, aby sme boli trochu vizionársky, aby sme sa dívali na medzinárodnú e, na daň z, z z medzinárodných transakcií. Keby e, Sarkozy a pani Merkelová mohli tlačiť na samite na všetky ostatné štáty, napríklad, aby zavedli túto daň. Potom je tu ďalšia možnosť daň z zdaňovania, daň z medzinárodného obchodu z tovarovej výmeny, veď tovary sa pohybujú po celom svete v takom obrovskom množstve. Čo by sme nemohli pouvažovať o ďalšom takomto potenciálnom zdroji? Čiže ešte by som sa teda vrátil k pôvodnej téme, to znamená, že my musíme teda priniesť riešenia, keďže my zároveň sme um, súčasťou toho, ako tieto problémy vznikli. A keď sa pozrieme na naše záväzky voči malárii a AIDS a podobne, to sa dá splniť len keď naozaj splníme svoje záväzky a keď e, hovoríme o 7% e, hrubého, doma, hrubého národného dôchodku, tak to je vždy len v časoch, keď sa nám dobre darí, ale ako náhle sa nám nedarí, už každý od toho ustupuje. Ďalej, keď chceme ďalej e, dosiahnuť pokrok v znižovaní chudoby v subsahárskej Afrike a v Ázii potrebujeme viac pomoci, viac humanitárnej pomoci, viac pomoci počas eh, prírodných katastrof, ako sme aj videli za posledné mesiace a musíme viacej peniazy dať na prispôsobovanie sa eh, globalizácii a takisto reforma spoločnej spolnohospodárskej politiky a rybolovnej politiky je absolútne nevyhnutná. Ja si predstavujem, ja si viem predstaviť, že napríklad tieto zmluvy ODA by napríklad teda zmluvy o rozvojovej pomoci by takisto mohli byť využité v prospech boja proti nelegálnej migrácii a podobne. Teda Juta, ak zniem, že tu nejako patronizujem, tak to nie je tak. Ja skôr som vášnivý v tejto téme, respektíve ma táto téma veľmi zaujíma. A myslím si, že práve to je presne úlohou tohto výboru pre rozvoj aj pre všetky politické strany, ktoré to sú, pre, že pre nás ako najväčšieho donora rozvojovej pomoci, pokiaľ my toto neudržíme, staneme sa aj úniou, ktorá bude mať hodnoty, ktorú ostatný svet bude eh, pripájať k marxizmu Takže ja si myslím, že naše hodnoty sú základné, podstatné a sú skutočne aj zastúpené. Ja som sa snažil byť vtipný, ale vo preklade väčšinou vtipy ne, nevidú. Tak je to podobne ako vo filme Stratené v preklade, ako aj asi moje argumenty sú stratené v mojej vášni. Ďakujem a týmto končím, pani predsednička. Ďakujem, pán Cashman. Musíme vám zatlieskať za to, ako vám veľmi záleží vášnivo na tejto veci. Dala by som teraz slovo Európskej komisii, ktorý za, ju zastupuje pani Bergason. Dámy a páni, vážení poslanci, budem veľmi stručná. My sme posúdili návrh správy s veľkým záujmom a zmienim sa iba o vonkajšej činnosti. My e, zdieľame niektoré z tých e, názorov, ktoré tu boli uvedené e, my z, od Európskeho parlamentu sme očakávali troška par, ambicioznejší názor na úlohu globálnych aktérov, vrátanie ich rozpočtového prínosu, takže toto je ďalšia téma na úvahy. A dva, názory týkajúce sa rozdielu medzi cieľmi humanitárnej pomoci a cieľmi rozvojovej politiky, ako aj cieľmi eh, obrany základných záujmov Európskej únie. To sú veci, ktoré mohli byť lepšie prepracované a jednoznačnejšie uvedené v tejto správe. Neuniklo nám ani to, že správa bola možno snad trocha lapidárna, e, pokiaľ ide o meniaci sa svet, to znamená, avec lesquels nous collaborons, s krajinami, s ktorými spolupracujeme. E, sú to krajiny, ktoré zaujímajú pomerne rozdielný prístup a zdá sa nám, že toto je skutočne zásadne dôležité pre úvahy, ktoré my vedieme v rámci komisie a hovoril už o tom aj pán Görens. E, to všetko by sa mohlo odraziť v tejto správe oveľa výraznejším spôsobom. A napokon je to samozrejme e, práca a spolupráca medzi EU a členským, e, medzi komisiou a členskými štátmi tu je účasť Európskeho parlamentu veľmi eh, dôležitá a eh, tí, to, čo sa uvádza v tejto správe, je takisto zhodné s našimi eh, cieľmi. Tento to, že sa tu hovorí o práci 28 aktérov, tak toto možno je trochu zatlačené do úzadia. E, pán Görens, vynimočne vám dávam slovo. Ďakujem. Ja si myslím, že e, odznelo tu, že parlament by mal byť e, ambicioznejší, pokiaľ ide o rozpočtové požiadavky. Tu položím dve otázky. Prvá otázka. Európsky rozvojový konsenzus, ktorý predpokladá vynaloženie 0,8 HDP je dostatočný, alebo či by sa mal zvýšiť. Alebo či by sa mala zvýšiť tá časť, ktorá, e, ktorou prispieva Európska únia a jednotlivé členské štáty. E, boli by ste z hľadiska tohto e, zvýšenia vy ako komisia a príslušné riaditeľstvo zodpovedné za rozvoj pripravené prezentovať rozpočet, ktorý by prekročil strop stanovený na e, obdobie pokryté finančným výhľadom. Ja by som bol rád oveľa ambicioznejší, ja by som dokonca navrhol aj zdvojnásobenie rozpočtu. A vedeli by ste si predstaviť eh, konflikt, eh, ktorý by tu nastal medzi vami a tými, ktorí presadzujú iné politiky? Ja by som chcel byť eh, realista. Ja si skôr myslím, že je potrebné, aby sme sa my snažili spoločne využívať disponibilné zdroje 28 rozpočtov, to znamená komisia členských štátov. A ten najistejší spôsob, ako dosiahnuť e, rýchly pokrok v tejto oblasti, e, je práve, aby sa to odrazilo v politike e, rozvoja spolupráce Európskej únie. Ja mám dve podobné otázky. Na jednej strane, je možné očakávať veľký prínos z e, lepšieho rozvoja finančných nástrojov inovatívneho charakteru, e, tým, že sa využijú e, také rôzne finančné prostriedky, spolupráca medzi Európskou investičnou bankou a bankami E, členských štátov, samozrejme aj Európskoj, e, Európskej komisie a možno očakávať veľký prínos aj od lepšej spolupráce medzi členskými štátmi a komisiou a lepšieho rozdelenia úloh, zodpovednosti, špecializácie, výhod, priorít, e, pretože komisia nemá byť iba 28. darcom, ale musí byť aj koordinátorom. A tu e, mám otázku, čo ste urobili na to, aby ste to dosiahli, pretože si myslím, že pokiaľ e, si myslíte, že by sme mali byť ambicioznejší, možno, ale mali by ste sa aj vypozrieť do zrkadla však. Garson. E, Pani Garson, dám vám takisto slovo na to, aby ste mohli zodpovedať túto poslednú, tieto posledné otázky. Dve minuty. Len stručne. Je pravda, že je tu trojuholník medzi objemom, globálnym objemom a jeho e, rozdelením medzi jednotlivé členské štáty e, e, pokrok, ktorý je potrebné dosiahnuť v rámci spoločnej činnosti Európskej únie a členských štátov, to je to, o čom hovoril pán e, Berman v súvislosti s inovatívnym financovaním a jeho spôsobmi. My pracujeme na tejto veci aj v rámci e, tretieho finančného, aj finančného výhľadu v súvislosti s otázkou blending, o ktorej hovoril pán e, Berman a robíme všetko, čo je možné, pokiaľ ide o spoločnú koordináciu a programovanie a komisia predpokladá predložiť návrhy v tomto smere a tá tretia časť toho trojuholníka je to, že ja si uvedomujem, že je potrebné, aby sa tu e, robili isté kompromisy v rámci dostupného rozpočtu. Musia to robiť e, osoby, ktoré sú zodpovedné za tvorbu európskeho rozpočtu a tieto budú klásť otázku o tom, aká časť je vyčlenená na rozvojovú pomoc. Pred niekoľkými rokmi táto časť bola, alebo táto suma bola veľmi vysoká, e, teraz klesla na 18 celkovej pomoci poskytovanej Európskou úniou. E, e, táto rozvojová pomoc E, má mať rozmery 0,8 e, percenta e, HDP, hoci toto je cifra, o ktorej hovorí OECD, ale my sme trocha skromnejší, hovoríme o 0,7, ale výsledok je, bude taký, že pokiaľ sa nezvýši európsky rozpočet, tak potom sa táto e, samotná e, toto percento, alebo táto čiastka, ktoré to percento vyjadruje, takisto výrazne znižie. Ďakujem. Ja, Dank. Pani Hangová, ďakujem pekne. Na niektoré veci mi nedá neodpovedať. Začnem pri tom, čo z pohľadu výboru DV teraz veľmi konkrétne pre tento výbor DV je dôležité. Úlohou výboru ŠUR, SURE, je požiadať dostatok prostriedkov, a to aj na účely rozvojovej politiky, ale nie e, robiť alebo tvoriť, realizovať rozvojovú politiku per se. E, mnoho vecí e, v tých troch odsekoch boli, mnoho vecí tam už bolo spomenutých aj zo strany spravodajcu, napríklad adicionalita, e, napríklad boji proti klimatickým zmenám a v platbách, ktoré idú do tejto oblasti. Nemyslím si, že toto môže byť spochybnené v samotnom výbore. E, v tomto ohľade sú stanoviska totožné. Keď som počúvala pána Bermana, aj sa Bermana, e, diskutovali sme viackrát e, a on hovorí o tom, že to, čo sa tu realizuje, to sú veci zo starého tak povediac. To je možné, ale chcem sa spýtať, kto prosím z tých eh, kolegyň, kolegov eh, sa domnieva vážne, že Európska únia, alebo respektíve Európsky parlament eh, je pripravený na revolúciu. To, čo sa nám každopádne podarí, to bude reforma. Revolúcia tá neprebehne. Určite nie v Európskej únii. Vôbec nebudem hovoriť o Nemecku nám sa vôbec nepodarilo tu nejakým spôsobom pokročiť alebo spraviť niečo revolučné. Ale nemôžeme, a to je jasné, nemôžeme e, podľahnúť tlaku niektorých členských štátov. Z tých 27, to nie je 27, maximálne 5-6. 5-6 vyvíja tlak. A oni sa domnievajú, že menším, obmedzenejším rozpočtom európskym tie svoje vlastné dlhy domáce, ktoré sú trojnásobne prevyšujú náš ročný rozpočet, že budú nejakým takýmto spôsobom môcť zredukovať svoje dlhy a to je všetko nezmysel. Náš rámec, ktorý máme stanovený, ten je fixný, ten je zakotvený zmluvne a tam si môžete prečítať, aká je vrchná hranica, aký je strop vlastných prostriedkov a to je 1,23 platieb. To sú všetko také suchopárne fakty, údaje pre tých, ktorí sú tu ale treba vedieť, že nikdy túto výšku e, vlastných prostriedkov sme nevyčerpali, nevyužili. 0, niečo, okolo 0,2% sme na takéto úrovni. Ak to bude aj naďalej takto, tak ako to naprogramovala komisia, tak potom v roku 2013 budeme na úrovni 1,06%. A ešte treba doplniť to, čo povedal Jeren to, čo komisia vravila, hovorila o tom, že treba navýšiť prostriedky do rozvojovej pomoci. Potom je možné, že pre iné vetvy zahraničnej politiky nedostane toľko peňazí. Keď si to vezmeme takto kategoricky a keď povieme, že pre Európsky parlament e, tie kategórie 1A alebo kapitoly, to znamená hospodárska súťaž alebo poslední hospodárskej súťaže, kategória 3, všetko, čo súvisí s občianstvom, citizenship a kategória 4, zahraničné záležitosti. To vždy počas všetkých rokov predchádzajúcich, toto boli naše priority. A keď teraz dáme nad námec toho, čo máme, 20% e, do tých priorít a keď všetko ostatné ponecháme nezmenené, to znamená aj e, tie veľké výdajové diery, ktorý, proti ktorým sa bojovať Thijs Berman, ešte stále v porovnaní s cenami 2013 sme na úrovni 1,05 to je žart. Tam nemusíme s nikým sa nejakým spôsobom konfrontovať, iba s radou, s výnimkou rady. A na tomto mieste jednoducho musím povedať, že komisia od e, úrovne riaditeľa a tole nižšie, bez ohľadu na to, z akého generálneho riaditeľstva pochádzajú, oni povedia, super, skvelé, spravte to, áno, výborne. A to všetko zlepší tú situáciu, posilní povedzte to komisárom. Barroso v konečnom dôsledku nasadil tzv. task force, ktorý predseda, ktorá má vypracovať, alebo zaoberať sa vypracovaním najbližšieho finančného výhľadu. On je predseda tejto task force a v rámci tejto pracovnej skupiny aj 5 komisárov. Hahn, Čološ, George Quinn, Andol a Levandovský. Čiže je treba vyvíjať tlak aj v rámci komisie. Samým sa nám to nepodarí. Pretože keď komisia, no tak ako to už bolo viackrát, e, sa nejakým spôsobom postaví e, do pozície sekretára alebo tajomníka rady, tak potom sa nám ťažko podarí s touto vecou presadiť na rade. My musíme konať v súčinnosti s komisiou. My sme pripravení, o tom nie je pochyb. A to tu hovorím nielen ako sociálna demokratka, ale to platí aj pre celý výbor Dokonca si myslím, že toto môžeme extrapolovať na celý parlament, nielen výbor. A je dôležité zvyšiť ambície, ale pre Boha to neplatí pre poslancov, europoslancov. To predovšetkým platí na adresu tých inštitúcií, ktoré, ktorá je ako jediná opravnená iniciovať legislatívu alebo legislatívny návrh. A keď e, potom toto, to čo teda počujeme v kuloárnych, kuloárnych rečiach, keď tento legislatívny návrh sa dá označiť všetkým iným, len nie ambiciozným, to, čo sa chystá v júni, tak potom je to chýba. Pokúste sa to zastaviť, vtedy, keď je to, to bude vhodné, ale vypracujte niečo patričné, niečo vhodné. E, môžeme sa konfrontovať s komisiou alebo aj s členskými štátmi, bez pochyby, tak ako som už často konštatovala, sú to potom e, členské štáty, ktoré sú zoskupené na rade a ktoré nepredstavujú nejakú európsku inštitúciu, ako je komisia alebo Európsky parlament. To je hromada, daná do, do, do, do, do, to je hromada nesúroda a všetky sa pozerajú, nevidia si ďalej ako je vlastný nos, snažia sa predať svoje veci doma a iba za to sa zasadzujú, za nič iné, nič iné ich nezaujíma. Iba to, čo sa deje na ich dvore. Ani ináč to nebolo ani v prípade spolkovej kancelárky, ktorá sa nevedela povznieť to vlastné stranické mantinely. Tak to bolo už aj pri poslednom finančnom e, výhľade. Čo, e, teda stáva sa z toho taká istá rutina, z tých vecí, ktoré robím, ale e, rutina z toho pohľadu, že je to sprevádzane značnou mierou frustrácie. Európsky parlament musí požadovať dostatok prostriedkov. Výbor Šúr nie je jeho úlohou zostaviť tabulku a povedať toľko, toľko do rozvojovej pomoci, toľko to na spoluprácu s tretimi krajinami a tak ďalej. To nie je našou úlohou. My to musíme vidieť v tých kategóriách, v tých kontextoch, ale myslím si, že sme pokročili do takej miery vo výbore ŠUR, že môžeme požadovať viac prostriedkov ako tie, ktoré sú nám k dispozícii v rámci súčasného finančného výhľadu a myslím si, že na tomto mieste si myslím, že disponujeme dobrými argumentami, aj pokiaľ ide o žiadanie prostriedkov do rozvojovej pomoci a myslím si, že všetky kolegyne, kolegovia, ktorí sa zapojili a ktorí tu spolu diskutujú, že aj potom v júni podporia e, stanovisko nášho výboru ako Európskeho parlamentu aj napriek tomu, že nie na 100% budú reflektované ich názory. Nikdy tak to nemôže byť, ale to e, platí aj pre pozíciu predsedničky. Ani ja tam nemám všetky svoje veci zohľadnené. Každopádne treba robiť kompromisy. Revolúcia z toho nebude, ako som už povedala. Ďakujem. Ďakujem, pani predsednička, že ste sa s nami podelili o informácie o vašej ťažkej práci. Teraz predchádzame k bodu 6 a to je Svetový fond boja proti e, tuberkulóze, malárii a AIDS. Tento Svetový fond e, vyzval náš výbor, aby sme sa e, vyjadrili k e, nedostatkom pri využívaní e, disponibilných prostriedkov v štyroch afrických krajinách a výsledkom je, že komisia bola vyzvaná, aby zastavila svoje dotácie do tohto fondu počas vedenia vyšetrovania. Svetový fond vyzývame takisto, aby krátko, eh, v krátkosti predložil svoje priority pri príležitosti ďalšieho mimoriadného zasadnutia valného zhromaždenia OSN, ktoré bude venované AIDSu. Nech sa páči, prehovorí v mene fondu pán Emblad. Ďakujem pani predsednička. V mene Svetového fondu by som sa vám chcela osobne poďakovať e, ako aj všetkým členom výboru za túto príležitosť poskytnúť vám niekoľko informácií k tým, ktoré už boli uverejnené v médiách. S vašim laskavým dovolením e, vystúpim po anglicky. Ďakujem, pán Gerez. Ďakujem. E, stojíme pred problémom, ktorý nie je jednoduchý a Um, Európsky parlament takisto nemá celkom čisté ruky, pokiaľ ide o zhoršovanie tohto problému. Viacerí kolegovia položili otázku, otázky majú preto svoje dôvody, ale ja si dovolím povedať, že e, komisia by e, mala e, požiadať o dodatočný audit. Ale to, čo komplikuje situáciu, je, že a, a je to požiadavka Európskeho parlamentu a myslím si, že je to snáď prílišná požiadavka, že je potrebné, aby sme my e, v tejto oblasti zmiernili riziko na nulu, ale to sa spája s ďalšou e, obavou, že sa zniží, e, re, z, re, že sa zniží toto e, nulové riziko aj pre ďalšie e, strany. A čo tu možno urobiť? Ja si myslím, že by sme nemali e, príliš dramatizovať situáciu, pretože mi vysvetlili, že ten fond, e, ktorý, z ktorého sa prispieva na dotácie, z ktorý, do ktorého prispievajú aj členské štáty a komisia, to je fond, ktorý e, sa zrejme, e, ktorý nebude mať nejaký dosah na samotných pacientov, aspoň nie na teraz, ale tu sa otvára jeden problém. Ak pacienti, predovšetkým tí, ktorí trpia na AIDS, nebudú mať už e, prístup k antiretrovirálnym liekom, tak eh, ten problém sa môže zhoršiť. Takže toto rizik, tá, táto zásada e, nulového rizika pre pacienta jednoducho nie je rešpektovaná. Vyzývam komisiu, aby spolu s nami uvažovala o tom, ako vybrnúť z tohto problému. Eh, v tom momente, ako sa vytvorí nejaký problém, tak musíme ho riešiť, ale Fond nemôže všetko riešiť. Fondu nemôžeme nič vyčítať. Nemôže riešiť napríklad také veci, ako je podávanie antiretrovirálnych liekov pacientov trpiacich na AIDS. Podľa mňa fond si počíňa veľmi príkladne a myslím si, že v tomto prípade je potrebné, aby sme sa skôr pozreli na prsty tým, ktorí sú zodpovední za samotné e, vyčleňovanie prostriedkov a preplacanie nákladov na konkrétne projekty. Toto je jediný spôsob, ako zmieriť tieto dve nulové rizika. Ja si myslím, že to je príliš ambiciozne, keď hovoríme o nulovom riziku. Lebo keby sme to aplikovali na úrovni EÚ, tak by sme museli eh, deblokovať všetky fondy. Myslím si, že to je niečo, čo nahráva do karát populistom. Na to si musíme dávať pozor. Takže máme tu tieto dve veci. Samozrejme, komisia musí byť opatrná, ale myslím si, že táto trpezlivosť je už na konci. Um, um, myslím si, že komisár Pibalks je pripravený urobiť všetko, čo je v jeho silách na to, aby sa v tejto veci dosiahol pokrok. A chcel by som sa poďakovať komisii za to, vopred, že to urobí, ale musíme požiadať aj členské štáty, aby v tom niečo urobili. Um, ja som e, nepočula ani jedného z našich ministrov, ktorý by povedal, že aj e, korupcia e, zabíja. Korupcia zabíja, ale je potrebné, aby sme sa my z tejto situácie vymanili a pokiaľ ide o riešenie, nemôže ho, nemôžeme ho nájsť v príliš ortodoxnom rozpočtovaní, ale musíme eh, hľadať spôsoby, ako eh, okamžite eh, lieči, riešiť absorpčné kapacity Myslím si, že ak chceme e, dôstojne e, výjsť z tejto situácie, je potrebné, aby sme v tejto snemovni e, obhajili alebo prijali obhajiteľnú politiku. Ďakujem pekne. Chcem sa spýtať, ak DFID spravil nejakú dohľadovú správu a globálny fond z toho vyšiel ako a z lepších inštitúcií, pokiaľ ide o takéto ciele na globálnej úrovni, prečo komisia zmrazila financovanie pre vás? Či nečítajú tie isté správy? Prečo je tu takýto zmetok? Monsieur Emblad, vous avez la parole brièvement avant la commission. Pán Emblad, v krátkosti. Ďakujem pekne, pani predsednička. E, najskôr sa chcem poďakovať za pripomienky a za tie otázky. Myslím si, že pomerne veľká časť nesmerovala na moju osobu. Takže počkám si na vyjadrenie komisie, ale chcel som eh, povedať dve veci, ktoré som mal možno zdôrazniť v rámci prezentácie. Je tu zmatateľný dopad aj v teréne, tak ako poukázal pán Cashman. A my sme vykonali komplexnú analýzu o financovaní a nebudeme schopní e, podpísať nové granty, ktoré boli schválené už v decembri na úrovni predstavenstva. Toto má dva aspekty. Evidentne je to dopad na e, ľudí, ktorých chceme oslovia, ktorých chceme riešiť a takisto sú tu isté obavy, ktoré sa týkajú e, nášho úmyslu podpísať tieto granty v rámci jednoročného obdobia od schválenia, čiže narazíme na isté technické problémy, pokiaľ ide o oprávnenosť niektorých z týchto financií na na, na, na granty, ak e, to presiahne tretí kvartál tohto roku. Takisto plne chápeme potrebu komisie disponovať takýmto auditom alebo takýmto inštitucionálnym posúdením, respektíve follow-upom, dosledovaním, ako niektorí o tom hovorili. My plne spolupracujeme. Opäť robíme to všetko veľmi e, v duchu spolupráci, spolupráce s komisiou. Auditory sú už 8-9 dní, boli 8-9 dní tohto mesiaca v Ženeve a teraz sú opäť v teréne. A to je súčasť nášho záväzku smerom k transparentnosti a smerom k spolupráci s komisiou a inými zainteresovanými stranami, tak aby sme im dali ubezpečenie, ktoré podľa nich je potrebné, tak aby to vedeli obhajiť pred prispievateľmi, respektíve daňovými poplatníkmi. Tá rozpráva potom ešte aj neskôr bude pokračovať, ale teraz Európska komisia dostane priestor. Pán Riera konkrétne. Thank, thank you very... Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste dali možnosť aj komisii vysvetliť eh, situáciu. Chcel by som rozvinúť niektoré z tých vysvetlení a takisto aj nadviazať na rozpravu, ktorá sa uskutočila v Európskom parlamente v Štrásburgu 16. februára, v rámci ktorej vystúpil aj komisár Spiebalks, tak aby vám dal pokiaľ možno čo najrychlejšie aktuálne informácie ohľadom situácie. A dovolte mi už od začiatku zvorazniť, že komisia sa zúčastňovala prostredníctvom svojej úlohy E, ktorú má v rámci e, predstavenstva globálneho fondu. E, Podelala sa na posilnení politiky nulovej tolerancie na globálnom fonde a komisia konzistentným spôsobom podporala všetky úsilia a kroky z úrovne sekretariátu smerom k posilneniu svojich kapacít a vždy bola za rozšírenie úlohy úradu generálneho inšpektora Domnievame sa, pani predsednička, že sa nám podarilo dosiahnuť správnu rovnováhu, o ktorej e, hovoril aj pán Gerens. Máme politiku nulovej tolerancie, takisto máme politiku nulovej tolerancie z pohľadu sprenevery, ale takisto aj pokiaľ ide o podporu pre tých, ktorí sú v núdzi. Dovolte mi ďalej počiarknúť, že audit, ktorý práve prebieha e, z úrovne komisie v tejto chvíli, je druhou časťou auditu, ktorý bol spustený v roku 2009 tak ako je to v prípade všetkých medzinárodných organizácií, tie peniaze smerujeme takýmto spôsobom a výsledky z auditu 2000, z roku 2009 boli veľmi pozitívne na úrovni ústredia. Boli tam zistené isté nedostatky, pokiaľ ide o spôsob, ako funguje globálny fond v teréne. Hlavne, pokiaľ ide o LFAčka, e, úrady, ktoré majú na starosti zabezpečenie zodpovedania sa a dobré jeho riadenia e, finančných záležitostí na úrovni globálneho fondu v teréne, takisto zistili istú nedostatok jednoznačnosti, pokiaľ ide o úlohu mechanizmov e, koordinácie e, v týchto krajinách a takisto aj pokiaľ ide o principiálnych príjemcov. Takže v tomto rámci audity a výsledky spreneveria alebo nesprávneho nakladania boli zverejnené a komisia takýmto spôsobom zabezpečuje dodržiavanie princípu nulovej tolerancie a na pozadí takéhoto princípu sa komisia rozhodla pozastaviť financovanie, zmraziť. Sme si plne e, vedomí závažnosti tejto situácie a preto sme zrýchlili proces pokračovania takéhoto financovania, ako spomínal už Štefan Emblad. E, sme v úzkom kontakte so sekretariatom Globálneho fondu snažili sme sa čo najrychlejšie opätovne naštartovať pokračovanie financovania a predpokladáme, že výsledky tohto auditu budú k dispozícii koncom mája, na začiatku júna. A ak budú výsledky auditu pozitívne, ako všetci očakávame, tak potom budeme schopní uvoľniť financie na začiatku jesene, respektíve ku koncu leta. Chceli by sme ďalej zdôrazniť, že toto pokračovanie auditu komisie sa deje s plnou súčinnosťou nezávislého auditu, ktorý rozhodol Globálny fond, o ktorom rozhodol Globálny fond a na ktorom sme sa zúčastnili a sme ho podporili. A naozaj dúfame, že prostredníctvom takéto veľmi rýchlej odozvy pokiaľ ide o naše ubezpečenie a ubezpečenie, ktoré môžeme poskytnúť Európskom parlamentu. V prípade, že audit e, poskytne pozitívny výsledok, tak budeme schopní pokračovať v platbách počnúť septembrom. No, záverom by som chcel zdôrazniť záväzok, ktorý vyjadril komisár Pibalks včera v rámci stretnutia, ktoré bolo zorganizované s podporou pána Gerensa z úrovne priateľov Globálneho fondu, európskych priateľov Globálneho fondu, kde ubezpečil o pretrvávaní záväzku a takisto o e, rýchlej reakcii zo strany komisie na tento prípad nesprávneho nakladania s prostriedkami. A chcel by som to ponechať v tejto úrovni. E, my sme zaviazaní tomuto globálnemu fondu. Podporujeme a posunieme spoluprácu a koordináciu na úrovni Európskej únie, na úrovni členských štátov. No, dúfame, že takýmto spôsobom sa nám podarí tento problém dať preč zo stola čo najskôr. Ďakujem pekne. Veľmi pekne ďakujem, pán Kašman. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pani predsednička. Ja by som len chcel v krátkosti zareagovať. Ďakujem komisii za jej úprimnú odpoveď, ale dovolte mi poukázať na to, že eh, ak sa budeme zameriavať na septembrový termín, to je príliš neskoro. Mali by sme sa snažiť uznesenie prijať do júna, pretože e, tie e, všetky termíny, všetky inštitúcie sa posúvajú. Ale ja by som chcela poprosiť, aby vaši koordinátori preskúmali iné možnosti v súčinnosti s komisárom Pibalksom, tak, aby sme mali bezpečný časový rámec a aby sme mali aj isté záložné termíny v prípade potreby, pretože pretože sa obávam, že možno máme dočinenia s fondom, s tým, že ignorujeme tých ľudí, ktorí sú v prvej línii a ktorí potrebujú, aby toto financovanie pokračovalo. My nespochybňujeme úprimnosť odpovede komisie. Ja poznám, ja viem, že posol, posol musí e, prečítať správu, správu, ktorú prináša, ale chcel by som poukázať na túto veľmi naliehavú um, otázku. Um, Michel? Um, mohli by ste prosím odpovedať na otázku, aké by boli dôsledky v prípade, že sa, pos, že sa splní tento termín komisie. Tým by sa vyriešil ten problém a e, e, nadväznosti na to, čo povedal pán Kašman, Kašman pán Riera, prosím. Ja by som chcel zdôrazniť, že my sme postupovali tak rýchlo, ako to je možné, pokiaľ ide o pokračovanie auditu. Sme presvedčení o tom, že e, samozrejme, ak toto. to, to, kedy sa stiahne alebo ukončí to zmrazenie, to bude e, vyplývať z výsledkov auditu, a, ale musíme vyčkať a zadržať e, potrebný postup. Takisto by som chcel poukázať na to, že za normálnych okolností všetky príspevky komisie v minulosti sa poskytli až e, počas 4. štvrť roka Takže sme presvedčení, že to urychlenie tohto auditu Ehm, takže e, totiž táto, tento audit by mal poskytnúť len ďalší prvok uistenia pre ostatných e, darcov, že e, sa že na tom pracuje panel nezávislých expertov a jeho činnosť si vyžiada istý čas. Preto by som chcel znova zdôrazniť, že pokiaľ ide o náš časový harmonogram, nemalo by tu do dochádzať k nejakým oneskoreniam či zdržaniam z našej strany, lebo v minulosti sme tak či tak nikdy neplatili skôr než v novembri. Pán Görens, ďakujem E, ja by som chcel položiť e, dodatočnú otázku komisii. Máte taký pocit, že niektoré členské štáty, ktoré zablokovali svoje príspevky, budú e, podmienovať ich deblokovanie deblokovaním komisie, pretože v opačnom prípade, teda ak áno, tak komisia má v tomto smere obrovskú zodpovednosť. E, prepačte, že znovu vystupujem, ale e, ja si myslím, že e, sme nedávno, vlastne minulý týždeň, sa stretli s európskymi členmi Rady pre globálny fond a ak to prirovnám k inej situácii, niektoré krajiny sa domnievajú, že nemôžu už teraz sa zaviazať na e, vyčlenenie ďalších prostriedkov. Čiže tieto krajiny alebo väčšina členských štátov EÚ zrejme vyčká na výsledky činnosti nezávislého panelu, ktoré prídu neskôr. Ak by sme v júni alebo v júli e, dospeli k pozitívnym výsledkom, Eh, tak si myslím, že celá tá atmosféra, to celé prostredie by sa zmenilo, čo by určite uľahčilo situáciu, keď prídu už výsledky tohto panelu, pretože tá pôda už bude um, úrodnejšia, než by tomu bolo v opačnom prípade. Nech sa páči, pán Emblad, môžete eh, zareagovať. Ďakujem.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 Dostávame sa k bodu 15 e, a to je boj proti nelegálnemu rybolovu na svetovej úrovni. Pán Ponga vypracoval stanovisko pre e, výbor pre rybolov a pán Ponga, týmto vám odovzdávam slovo aby ste nám prezentovali svoje stanovisko. Ďakujem, e, pani predsednička. Niekoľkými slovami by som chcel priblížiť eh, stanovisko, ktoré som vypracoval v mene výboru pre rybolov o boji proti nelegálnemu rybolovi, rybolovu na celosvetovej úrovni. Sústredím sa na dimenziu rozvoja, pretože to je veľmi široká téma. Tu treba eh, zdôrazniť štyri body prvom rade sa mi zdá byť dôležité zdôrazniť prepojenie medzi e, legálno, legálnym regulovaným rybolovom a e, európskym a zeleným rastom, inkluzívnym rastom v EÚ. E, dôsledky nelegálneho rybolovu sú veľmi, veľmi Um, neblahé tak na úrovni uh, EU, ako aj na celosvetovej úrovni. Uh, znižujú možnosti uh, trvalo udržateľného rozvoja a ohrozujú aj zásoby rýb, ktoré možno loviť. Po druhé, chcel by som pripomenúť, že boj proti nelegálnemu rybolovu je téma, ktorá je zaujímavá pre všetkých a vyžaduje si globálne riešenia pre e, všetky štáty. A napriek tomu je podľa mňa potrebné, aby technické a finančné kapacity štátov boli rešpektované. Myslím si, že nie je možné nanútiť rovnaké obmedzenia, pokiaľ ide o rozvojové krajiny a vyspelé krajiny. Ako bolo viackrát zdôraznené v našom výbore, niektoré krajiny Ehm, ehm, napríklad Santome a Principe majú veľmi obmedzené kapacity bojovať proti nelegálnemu rybolovu a preto som zdôraznil posilnenie finančného príspevku v prospech eh, odvetvia rybolovu, keď Európska únia uzatvára svoje dohody s rozvojovými, rozvojovými krajinami. Po tretie, zdôrazňujem potrebu koherentnej politiky únie je potrebné, aby všetky politiky boli vo vzájomnom súlade, ako na to neprestane poukazuje náš výbor. Po štvrté, chcel by som zdôrazniť zapojenie občianskej spoločnosti a podnikov e, príjmajúceho štátu v boji proti nelegálnemu rybolovu. Je e, nevyhnutné bojovať proti e, tomuto e, E, e, tomuto e, javu a všetky vaše návrhy privítam do 12. hodiny 19. apríla. Hlasovať sa bude 15. júna. Ďakujem. Teraz odovzdám slovo komisii, aby sa vyjadrila k správe pána Pongu Komisia je tu zastúpená pani Olsen a pani Anna Marie Karaman. Albo Elle, euh, la commission souhaite prendre la parole sur... Euh, bon. Chcela by sa vyjadriť komisia k tejto téme? Um, I, ja si myslím, predbežne sa nemôžeme vyjadriť eh, k, tejto, k tomuto stanovisku, ale chceli by sme z našej strany zdôrazniť to, že eh, tento pracovný eh, dokument, pracovný dokument, dokument podporuje e, komisia v tom, že e, tu je potrebné konať spoločne, musíme spolupracovať so všetkými dotknutými krajinami e, v celom svete, aby bol náš boj účinný, pretože je to veľmi rozsiahlý jav, je prepojený na organizovaný zločin a je to vec, ktorá, do ktorej sú zapojené vlajkové štáty s tým, že ryby sa lovia na ich území a predávajú sa a uvádzajú na trh v iných štátoch. Čiže musíme pracovať spoločne. Uh, merci. Ďakujem. E, to, čo ste povedali, je e, veľmi zaujímavé a je to v súlade s obavami tejto komisie, pretože je skutočne potrebné bojovať proti praniu špinavých peňazí e, tým, že sa využívajú daňové raje. Je, súvisí to aj s nelegálnym rybalovom. Ďakujeme, pán Ponga, za vašu správu a dostávame sa k bodu 8 dnešného programu, ktorým je um, E, nariadenie 1905 týkajúce sa vytvorenia nástroja na financovanie spolupráce v prospech rozvoja. Ide tu o revíziu tohto finančného nástroja, ktorý sa týka vonkajšej politiky. E, spravodajcom je pán Mitchell a my už teraz môžeme e, diskutovať o našom stanovisku, ktoré sa vzťahuje na tento nástroj, ktorý má potom nasledovať po DCI. E, okrem toho má tento nástroj aj e, dosah na financovanie rozvojovej politiky po roku 2013. E, preto je správa pána Mičela veľmi dôležitá aj zo širšieho viacročného hľadiska a náš výbor bude veľmi výrazne prispievať k tejto diskusii. Pán Mičel, máte slovo. Ďakujem, pani predsednička. Diskusia, ktorá prebehla už predtým, ktorá sa týkala budúceho financovania EÚ a takisto práca výboru e, SURE, ŠUR, jedna vec je z toho jasná. Musíme naďalej bojovať e, pokiaľ ide o dostatočné financovanie rozvojové, e, pokiaľ, teda nadchádzajúci viacročný rámec. Je pravdepodobne, že zdroje pre vonkajšie aktivity zostanú aj naďalej obmedzené bez ohľadu na to, čo dosiahneme. Preto musíme zabezpečiť, že peniaze, ktoré sú predpokladané v rámci rozpočtu EÚ do oblasti rozvoje budú e, vynakladané koherentným a efektívnym spôsobom, tak aby sa to dostávalo tým, ktorí sú v núzi. Inými slovami, musíme správne nastaviť architektúru finančných nástrojov a takisto legislatívy. Správa kolegu Kačmareka e, rieši e, otázky takéhoto investovania, takéhoto financovania. Myslím, že sa dobre doplňajú tieto správy. V rámci návrhu správy ja sa snažím zadefinovať tie jadrové požiadavky, pokiaľ ide o budúce nástroje financovania na základe tých eh, lekcií, ktoré sme sa naučili eh, aj v rámci DCI a dúfam, že sa nám podarí nájsť eh, také dohody v tých hlavných princípoch. To budú také tie vodietka, pokiaľ ide o rokovanie legislatívy, ktoré má byť spustené ku konci tohto roku. Dovolte mi, pani predsednička, zosumarizovať tie hlavné charakteristiky následníka nástroja DCI. Poprvé a principiálne potrebujeme špeciálne a zacielené nástroje pre rozvojovú spoluprácu, ktoré exkluzívne budú zamerané na alebo výlučne zamerané na rozvíjajúce sa krajiny. Je nevyhnutné, aby to išlo v zmysle článku 208 Lisabonskej zmluvy, e, vyhubenie alebo vykorenenie chudoby. Na to, aby mal najväčší dopad, nový nástroj sa musí sústrediť na tie najchudobnejšie krajiny a najchudobnejšie vrstvy spoločnosti nad rámec toho nový nástroj musí byť nastavený tak, aby financoval opatrenia, ktoré budú splňať kritéria efektívnej pomoci rozvojovej, tak ako sú zadefinované v rámci OECD Tak. Požiadavka ODA musí byť aspoň tak striktná, ako je to v prípade DCI. Chcem to povedať jasne, nespochybňujem e, dôležitosť spolupráce s rozvojnými krajinami mimo kontextu ODA, hlavne pokiaľ ide o strategické krajiny a tie stredne e, príjmové, ale nevyhnutné riešiť to aj v rámci iných nástrojov, tak aby sme zvýšili transparentnosť a aby sme ochránili e, osobitný charakter spolupráce na poli rozvojovej spolupráce. ODA, ODA, nie, ODA nástroje, keď sú smiešavané, tak e, tým sa vystavujeme riziku, že tie financie nebudú tiec tam, kde majú a bolo by to škodlivé. Okrem toho, nový nástroj by aj naďalej sa mal e, vzťahovať na všetky krajiny, ktoré sú v rámci OECD-DAC zoznamu, bez ohľadu na tie regióny. Poprvé, pretože definícia toho, čo je rozvíjajúca sa krajina, sa nevzťahuje k EÚ. Po druhé, pretože sa domnievam, že sú dobré e, dôvody, prečo pokračovať v obmedzenej a zacielenej spolupráce aj e, s krajinami, ktoré sú stredne príjmové. Pokiaľ ide o investovanie peňazí do vzdelávania a do e, zdravotníctva, to treba jasne e, nastaviť podľa platných pravidiel. Aspoň 20 financovania e, v rámci geografických programov by mali smerovať do týchto odvetví alebo sektorov, ktoré zabezpečujú záchranu života. Nové nástroje musia byť dostatočne financované. Finančná obálka by nemala byť zredukovaná v porovnaní so súčasnou DCI. V ideálnom prípade by mala byť zvýšená táto obálka, tento obnos. Sú tu dva dôvody. Poprvé, pomoc EÚ má špecifickú pridanú hodnotu a umožňuje komisii lepšie e, zohrávať svoju koordinujúcu úlohu, ako je to zadefinované v článku 210 Lisabonskej zmluvy. A po druhé, rozpočet EÚ by mal prispievať k zvyšovaniu ODA tak, aby e, sme e, dosiahli ten kolektívny cieľ 0,7 hrubého národného dôchodku do roku 2015. Najnovšie údaje e, komisie, ktorá hovorí o ODA za 2010, poukazujú na takmer 10 miliardové navýšenie ročné, ktoré je nevyhnutné na to, aby sme dospeli k želanému cieľu v roku 2015 pani predsednička, z dôvodu obmedzení, ktoré sa týkajú dĺžky e, mojej, môjho návrhu správu, ja budem predkladať isté pozmeňujúce návrhy, ktoré sa týkajú hlavne následných vecí nedostatok strategických dokumentov, e, dôležitosť zameriavať sa na zraniteľné skupiny, takisto zahájenie štruktúrálneho dialogu s občianskou spoločnosťou, s lokálnymi a regionálnymi orgánmi v rámci budúceho nástroja. V súvislosti e, s rozvojom e, chcem vyzvať komisiu, aby sa zaoberala aj inými makrootázkami, ako je podpora vlastníctva, takisto podnikateľského ducha a vedeckých projektov. To sú spôsoby, ako umožňovať lepšie podmienky, ako dávať lepšie podmienky tým dotknutým, pokiaľ ide o konanie alebo postupy. E, na, ja som sa inšpiroval prácou e, nášho výboru a takisto som sa opieral o e, aktivitu dohľadu na úrovni DCI. Tá aktivita nie je bez problémov, a to súhlasím, ale je to dôležitý proces z pohľadu parlamentu aj komisie. Poukazuje na veľmi silné body DCI, ale takisto poukazuje na niektoré problémy, ktorým by sme sa mali v budúcnosti vyhýbať. Konkrétne sme tu videli riziko, že ciele e, vyhubenia e, chudoby a dosiahnutie milénových cieľov e, tie sú jasne stanovené v nariadení, ale je možné, že budú zatinené inými záujmami v oblasti politík v niektorých regiónoch a niektorými tematickými oblastiami. Pani predsednička, po vstupe do platnosti Lisabonskej zmluvy tento postup dohľadu už nie je dostačujúci v zmysle patričného článku Európsky parlament musí mať teraz rovnaké slovo e, v porovnaní s radou, teda, alebo ako rada, keď sa bude vyslovovať k delegovaným aktom. Ako viete, tie rokovania, ktoré sa týkajú DCI, tie prebiehajú. Je ale dôležité, aby sme jasne e, zadefinovali našu pozíciu aj pokiaľ ide o budúce nástroje. Teším sa na príspevky kolegov, kolegyň na k tejto správe. Ďakujem, pani predsednička. Merci beaucoup. Eh, ďakujem, slovo má komisia. Pani Garson. Um... Ďakujem veľmi pekne. Ešte raz, eh, naozaj vítame správu pána Mičela. A zdieľame viacero tých pripomienok, ktoré zazneli. Chcel by som konkrétne vyzdvihnúť odkaz na kľúčové ukazovatele alebo parametre z pohľadu 07 cieľa, pokiaľ ide o ODA. My sme dospeli eh, k takému istému uvažovaniu, pokiaľ ide o nastavenie benchmarku alebo nejakej takej mernej hodnoty, pokiaľ ide o financovanie EÚ a rozvojovej spolupráce, medzi iným aj formou DCI. Takisto by som chcela pripomenúť, že berieme na vedomie údaje ohľadom rozvoja takýchto nástrojov. A my uvažujeme v podobných intenciách, pokiaľ ide o tú diferenciáciu aktivít na základe rozvojových cieľov, respektíve na základe rozdielných typov cieľov, ako napríklad vzájomný záujem, respektíve záujmy EÚ. V tejto chvíli e, máme plné ruky práce e, s vypracovávaním najlepších možností, najlepších alternatív a istotne toto posolstvo, ktoré tu zaznelo zo strany spravodajcu, to bolo počuť vlastne a jedno, e, jednoznačne, takže zohľadníme. Takisto je jasné, že zdieľame názor, ktorý sa týka sústredenia sa na dosiahnutia mileniových cieľov. To je jasný smer, ktorý chceme ísť. Takisto vítame podporu spravodajcu, pokiaľ ide o potrebu rozlišovať medzi krajinami príjemcami a medzi moduláciou pomoci, pokiaľ ide o sústredenie sa na tie najchudobnejšie krajiny. Zatiaľ čo e, pokračujeme v iných typoch e, spolupráce e, s krajinami rýchlo rozvíjajúcimi sa. Takisto sme si dobre poznamenali pripomienky, ktoré zazneli k tematickým programom a chceli by sme vás informovať, že v tejto fáze reflexie a uvažovania sa snažíme zaoberať tým, ako ich nastaviť na novo z pohľadu globálnych víziev a globálnych verejných statkov, ktoré sú dôležité v kontexte podpory rozvíjajúcich sa krajín a ktoré by boli najvhodnejšie, najvhodnejšie by ich riešiť cez tieto tematické programy s jasnou súčinnosťou krajín dotknutých. Takisto súhlasím s výzvou na užšiu koordináciu medzi komisiou a členskými štátmi. To je tiež e, značná obava aj pre nás. A takisto chcem potvrdiť e, naše želanie zlepšiť dialog medzi komisiou a medzi občianskou spoločnosťou vrátane prostredníctvom teda v tejto chvíli e, my robíme záver zo štrukturovaného dialogu, ktorý prebieha už asi rok spolu s občianskou spoločnosťou a patričným spôsobom budeme analyzovať odporúčania, tak aby sme ich najlepšie vedeli využiť aby sme ich dokázali čo najviac pretaviť do našich budúcich aktivít a krokov. Takisto by som chcela uviesť, že naozaj vítame fakt, že sa stretli naše názory, pokiaľ ide o potrebu zvýšenej pružnosti a flexibility, pokiaľ ide o programovanie pomoci. A jasne chceme potvrdiť, že aj my uvažujeme nad dovozom, tak povedať, alebo importom niektorých osvedčených postupov Európskeho rozvojového fondu do toho, ako vlastne my tvoríme programy e, v rámci DCI formou obálok pre nepredvídané potreby, nepredvídané výdavky. Ešte niekoľko záverečných pripomienok, možno aj nie tak, nie, ktoré sa týkajú nezhody, ale možno iného pohľadu na vec. V návrhu správy sa objavuje zmienka o tematickom programe pre pristahovalectvo a azyl. Samozrejme, my berieme na vedomie toto stanovisko. Chceli by sme len pripomenúť, že doposiaľ veľká väčšina financovania v rámci tohto tematického programu bola ODA Čiže k tomu pripomienka. Pokiaľ ide o odporúčanie, ktoré sa týka tematického programu investície do ľudí, investovania do ľudí, ako som už povedala, všeobecná úvaha sa uberá tým smerom, e, že tak, ako je tomu v tejto chvíli, tak tematické programy by mali doplňať to, čo sa deje na úrovni národnej. To je veľmi taká tá základná úroveň, principiálna úroveň pre našu spoluprácu. Istým spôsobom nie celkom súhlasíme s tým, čo sa odporúča, pokiaľ ide o investovanie do ľudí. Ak to má znamenať, že odporúčania pracovať na MDG, na týchto milenových cieľoch, že tie by sa mali diať na úrovni krajiny. Možno, že to len my nesprávne chápeme formulovanie textu. To by znamenalo, že vo veľkej miere aktivity e, v rámci MDG budú spadať do národných programov alebo do tých programov pre krajiny jednotlivé pretože my najlepším spôsobom vieme zabezpečiť interakciu s krajinami a naplánovať aj tie nevyhnutné opatrenia, tak aby sme dosahovali mileniové ciele. Možno, že my to nesprávne chápeme, takže môžeme to aj revidovať. Tu by som to ukončila a ďakujem pekne za správu. Merci, madame. Monsieur Mitchell, vous souhaitez répondre? Uh ďakujem, pán Mitchell. Len e, stručne rozhodne máme dohodu a zhodu názorov na e, veľmi široké oblasti ale bol by som rád, keby komisia eh, uvažovala nielen o mikromanagemente DCI, ale aby sa pozrela aj na širší obraz a širšie otázky, o ktorých tu hovoríme napríklad v súvislosti s vlastníctvom majetku a podobne. My sme hovorili o základnom vzdelávaní, základnom zdravotníctve a súčasťou tohto základného vzdelávania by možno mohlo byť motivovanie ľudí k pochopeniu možnosti schopnosti na e, spoliehanie sa na samého seba a podpora ich ducha podnikateľstva. E, keď idete do Afriky, tak by vás určite prekvapilo, že e, je tam E, napríklad e, čakací zoznam na zavedenie e, pevnej linky telefónu. Naše deti by sa smiali, že niečo také existuje, ale je to tak a pokiaľ ide o používanie kapacity na využívanie mobilných telefónov, táto je veľmi vysoká. E, takisto pokiaľ ide o počítače a schopnosť ich používať. Takže musíme začať uvažovať e, aj v širšom meradle, nielen o vzdelávaní ako takom, ale o vzdelávaní ľudí k tomu, aby dokázali generovať bohatstvo. To znamená, nemám na mysli obrovské bohatstvo, ale to, aby sa dokázali postarať starať o svoje rodiny a myslím si, že táto myšlienka vlastníctva majetku má veľkú podporu v tejto skupine, pretože to má potom potenciál zvyšovať e, schopnosť e, vytvárať bohatstvo. Ja si myslím, že to je jedna z vecí, ktorým by sme sa mohli zaoberať. Patrí sem aj veda napríklad. Je tu projekt, do ktorého je zapojená Juhoafrická republika a Austrália a skutočne vlastne by bolo veľmi dôležité, keby Afrika tento projekt dostala. Takže uvažujme aj o tomto. Ja to hovorím už veľmi dlho. Vy nemôžete pomôcť niekomu, kto koho dom horí, že postavíte požiarnú stanicu, ale vy tú požiarnú stanicu musíte postaviť e, vopred a myslím si a dúfam, že táto správa prispieje k tomu, aby sme dokázali generovať také širšie myšlienky, ako aj spôsob, ako Eh, ich naplňať. Ďakujem, pán Mitchell. Pripomínam, že termín na predkladanie eh, pozmeňujúcich návrhov je 13. apríl 4 hodiny popoludní. Dostávame sa k bodu 9 nášho programu vonkajšie politiky EU eh, e v prospech demokratizácie. Autorom je pán Svensson. E, vypracovala stanovisko pre výbor pre zahraničné veci o vonkajšej politike EÚ v prospech demokratizácie. Pán Svensson, máte slovo. Tack så mycket, fru ordförande. För sex år sedan höll dåvarande utrikesministern i USA Ďakujem pekne. Condoleezza Rice, vtedajšia ministerka zahraničných vecí, e, mala e, v Kajere E, veľmi e, dobrý príhovor a teraz budem citovať. E, my sme robili stabilitu na úkor nákladov v tejto oblasti a teraz máme prázdne ruky. Istotne je to tak, že na západe sme sa uspokojili so stabilitou. Sotva sme vyvíjali tlak na autoritatívne, autoritatívne režimy a odcov autoritárskych e, v týchto krajinách, tak aby sa zasadzovali za väčšiu slobodu a demokraciu. Pred dvoma rokmi sa e, šéfovia, alebo teda hlavy vládov a vlád a štátov sa zišli a hovorili o tom, ako nejakým spôsobom riešiť otázky takýchto režimov. E, istý čas dozadu sme si na sotva vedeli predstaviť, že ľudia v Jemene, v Sýrii a v iných krajinách budú dávať do hry svoj život tak, aby sa zbavili týchto okov a to jarma autoritatívneho režimu. Je nevinutné, aby sme zabezpečili, aby aj v budúcnosti bolo jasné, že demokracia bude predradená stabilite. Dlhodobú stabilitu musíme zabezpečovať len tak, aby demokracia eh, bola na najvyššom stupni. Demokratický rozvoj je istotne veľmi aktuálna téma, pretože po celom svete E, je cítiť e, priestor, je cítiť zmenu, je cítiť takú, taký nový závan zmeny, ale takisto s tým ide aj zodpovednosť. Je dôležité uvedomiť si, že demokracia neznamená len slobodu voľby. Vieme, že si to vyžaduje demokratickú kultúru a takisto e, pocit spolupatričnosti, tak aby sa dokázala zakoreniť pevne demokracia. Vieme, že sloboda tlače a médií je veľmi dôležitá z pohľadu rozvoja e, občianskej spoločnosti bez nejakých negatívnych zásahov štátu. Toto sú tie základné stavebné princípy demokracie. Do istej miery tu vznikajú obavy ohľadom toho, že zásahy EÚ sú príliš spolitizované, že sa nejakým spôsobom miešame do e, rozvoja a do, do, do tvorby teda týchto systémov niektorých rozvíjajúcich sa krajín a tým spôsobom obmedzujeme ich e, suverenitu, ich zvrchovanosť, ale ja nezdielam takýto pohľad. E, my e, sme tam vstúpili už v tej pokročilej fáze tohto procesu a je stále jasnejšie, e, že EÚ tu musí hrať e, takú vodcovskú úlohu, pokiaľ ide o, o podporu demokratických hnutí a strán treba, aby sa EÚ zasadzovala za takéto práva. Nie je to len otázka humanitárna alebo humanitárny, teda humanitárny rozmer. Aj v zmysle zmluvy o EÚ je to našou povinnosťou takto konať. A tu nikdy nemôže ísť o prípady kultúrneho imperializmu, pretože vo všetkých kultúrach sú e, prvoradé práva ľudí. Taliban je odsudzovaný na úrovni afgánskych žien, A mnohí napríklad predstaviteľa sporných režimov, a napríklad aj v Číne, ktorí môžu vyvolávať e, obdiv niektorých častí populácie, sú odsudzovaní výrazným spôsobom inými vrstvami. Aj v Iraku mnohí odsudzovali vtedajší režim e, Husana, čiže demokratický pohľad nie je e, výsadou EÚ. Hodnoty demokracie to sú hodnoty, ktoré sú inherentné alebo ktoré sú vlastné všetkým ľuďom. Nie je to vysadané európskych spoločností. A podľa takýchto hodnot e, sa treba správať na všetkých kontinentoch a treba o ne usilovať. Keď hovoríme o demokracii, tak hovoríme zároveň o e, hodnote každého jednotlivca. Samozrejme, zabezpečenie takýchto hodnot a tej dôstojnosti, to si vyžaduje čas. Nemôžeme ale akceptovať zastavenie na polceste. Demokracia a ľudské práva nikdy nemôžu byť oddelované od seba. Samozrejme, je tu celá séria aj o, o ďalších aspektov, pokiaľ ide o rozvoj demokracie a pomoci. Tým sa teraz nebudem venovať týmto aspektom v rámci času, ktorý mám k dispozícii, ale Chcel by som, eh, aby ste predkladali pozmeňovacie návrhy a dúfam, že tie budú na prospech veci. Ďakujem. Bon. Oui, monsieur Vissas. Pán Vissas. Donc, monsieur Vissas, oui, s'il vous plaît. Muchas gracias, señora presidenta. Eh, simplemente quería Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. E, ja <clears throat> som len chcel informovať výbor o posledných voľbách. Takže nemám teraz hovoriť? Dobre, tak ešte nie, prepačte. E, teraz hovoríme o vonkajšej politike Európskej únie v prospech demokratizácie. Nech sa páči, pani Záborská. Eh, ďakujem veľmi pani eh, Ja by som rada pogratulovala kolegovi eh, Svensonovi k, tomuto stanovisku. Myslím si, že timing tohto stanoviska je, je veľmi dobrý keby sme boli, sa zamýšľali nad tým pred štyrmi piatimi mesiacmi tak možno ten náš prístup by bol býval iný a možno aj ten text by bol býval iný. A je to dobré, že to je takto, pretože si uvedomujeme tú realitu e, v celom kontexte. E, pán e, Svensson tu spomína rôzne spoločenské hnutia, nezávislé médiá, politické strany. A ja si myslím, že v tom stanovisku by sme mali spomenúť ešte jednu skupinu, a to sú ženy Eh, ja myslím že by sme mali zvlášť zdôrazniť úlohu žien ako nositeliek starostlivosti v spoločnosti a požiadať eh, komisiu aby iniciovala dialóg s demokratickými iniciatívami ktoré vedú ženy a eh, vyzvať ich k podpore ako jednej zo svojich strategických priorít. ja si myslím že, že málo kto z nás, ako tu sedíme, vie toľko o angažovaní žien v, eh, v týchto krajinách, v nedemokratických krajinách, ako je práve pani de Kaiser, eh, ktorá eh, s nimi spolupracuje už veľmi dávno. Zúčastnila som sa viacerých konferencií, kde sa hovorilo o tom, že prečo ženy sú obyčajne v prvej línii v demokratizačných procesoch. A tá odpoveď od žien, ktoré žijú v tejto oblasti, bola tá, že oni vlastne vidia e, ten problém aj zo svojho pohľadu, z pohľadu svojej rodiny, z pohľadu svojich e, mužov, ktorí, ktorí bojujú alebo sa angažujú, ale aj z pohľadu svojich detí. A preto také určité zábrany, ktoré možno iní ľudia majú, aby sa angažovali v demokratickom procese, ženy nemajú alebo ich majú podstatne slabšie. A ja by som chcela požiadať a v rámci časového limitu podať pozmeňovací návrh, ktorý spomenie práve ženy aj v tom našom e, stanovisku z rozvojového výboru. Ďakujem pekne. Dame de Kaiser, vous avez la parole. Eh, ďakujem, pani eh, predsednička. Ja som sa ocitla vo veľmi eh, zvláštnej situácii, pretože nie som tieňovou spravodajkyňou socialistov pre túto správu. Ja som, ja tu predstavujem výbor pre zahraničné veci a um, uh, pokiaľ ide o túto správu, tak by som sa chcela vyjadriť tomu, čo sa tu práve povedalo. Ja skutočne zdieľam všetko to, čo povedal pán Svensson a napokon tá správa, ktorú som ja vypracovala, hovorí predovšetkým o potrebných zmenách paradigmy uh, E, pretože e, nie je prvým prvoradým cieľom stabilita, ale demokracia. A zdieľam aj tú vašu myšlienku, ktorú ste vyjadrili v správe a to, že v procese demokratizácie je obsiahnutá aj e, politická e, dimenzia a volebné misie e, si to musia všímať, pretože naozaj politi- hodno- ľudské hodnoty, pluralizmus a tak ďalej, to sú veci, ktoré sú dôležité. Ja úplne e, súhlasím s tým, že treba podporiť eh, toto stanovisko. E, pokiaľ ide o potrebné slobody, ako je sloboda tlače a tak ďalej, áno, a všetko, aj to, čo povedala pani Záborská, dôležité je všetko, čo možno povedať o úlohe žien v procese demokratizácie. Ja som e, rozlišovala e, dve veci. Európska únia už dlhý čas sleduje aspekt demokratizácie v krajinách, s ktorými má dohody len z hľadiska e, rozvoja, pokiaľ, pokiaľ ide o infraštruktúru zásobovania vodov, e, vzdelávania a tak ďalej. Ale to nestačí. Je potrebné, aby sme tu vniesli aj taký politickejší rozmer. A preto by som nechcela, aby sme zrazu e, sa obmedzili len na demokratizáciu ako politický proces. Je to len jedna potrebná dimenzia a keď sa pozrieme na dnešné e, revolúcie v arabskom svete, tieto sú toho dôkazom. I musíme mať takýto vyvážený postup, ale ten náš prístup musí mať oveľa politickejší rozmer, ale musí um, takisto venovať veľkú pozornosť a podporu socioekonomickým aspektom. A pokiaľ ide o pozmeňujúce návrhy k vašej správe, práve pán Svensson. Myslím si, že musíme zdôrazniť, že pokiaľ ide o e, rozvoj, tak nemožno sa obmedziť iba na politický rozmer, ale ani na iné rozmery. E, v každom prípade vám ďakujem za vaše úsilie a som v podstate v rovnakej línii ako vy. Pán Mitchell, máte slovo. <clears throat> E, ja vítam túto správu. Myslím si, že prišla pravý čas, ako povedala pani e, Záborská, ale chcel by som upozorniť na bod 7 e, správy. Myslím si, že nastal čas, aby sme prehodnotili naše vzťahy s tretimi krajinami na celom svete. Keď sa pozriete na Severnú Afriku, nebol to vplyv politikov či médií, ktorí posilňujú schopnosť ľudí postaviť sa na odpor. Bol to skôr prístup k internetu a takéto veci, ktoré spôsobili, že ľudia povstali. A e, videli sme, že keď ľudia dostanú tú príležitosť, tak e, to urobia. Ale ja ešte hovorím ja, že to, čo sa stalo v Severnej Afrike, si zasluhuje našu solidaritu e, a tá by mala mať takú podobu, že by sme e, to prejavili aj, e, do, aj v našich vzťahoch s ďalšími regiónmi. Myslíme si, že je to dôležité na podporu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 rozpočet je potrebné, aby sa tento prechod k demokracii konsolidoval a musíme podporiť aj vytváranie inštitúcií a riadnu správu veci verejných, pretože v týchto krajinách tá tradícia nie je, nemajú skúsenosť s predchádzajúc súvisiacov demokraciou. A v tomto smere e, možno hovoriť o dvoch aspektoch, na ktoré by som chcel poukázať. Veronique de Kaiser už hovorila o tom, že prioritou je práve konsolidácia demokracie e, a to by mala byť aj priorita zahraničnej politiky EÚ. Ako povedala, v jej správe to zaujíma zásadné miesto. Druhý aspekt, o ktorom tu však nehovorila, je ten, že z hľadiska rozvoja sa musíme pozerať aj na postupy konsolidácie demokracie. V tomto smere by som chcela povedať, že národné stratégie zmierňovania chudoby ehm, majú zásadný význam pre vytváranie priestoru, ktorom sa môže rozvíjať demokracia. Znamená to boj proti chudobe, boj za lepšie vzdelávanie, za lepšie zdravotníctvo. To všetko je zároveň boj za konsolidáciu demokracie. A my všetci, ktorí sa tým zaoberáme, vieme, že aj riadne spravovanie vecí verejných musí byť napojená na národné stratégie znižovania chudoby. Ďalej by som e, chcel podporiť rozpočtové prostriedky. Z akého dôvodu? E, dôvodom je to, že to e, pripisuje istú úlohu aj občianskej spoločnosti, občianským partnerom, parlamentom, vládam dotknutých krajín pretože toto sú inštitúcie, o ktoré sa musí opierať demokracia, ak má byť skutočne silná. A potom tu máme tretí aspekt, o ktorom by som chcel záverom hovoriť a to, že máme EAS, ktorá má v úmysle zaoberať sa ľudskými právami a demokraciou a v rovnakom rozsahu by sme mali žiadať aj o to, aby jednotlivé, vonk- jednotlivé zastúpenia únie e, mali svojich úradníkov alebo osoby, ktoré sa v tých príslušných krajinách budú zaujímať o obhajobu ľudských práv a demokracie. Ja predložím niekoľko pozmenujúcich návrhov, pán Svensson, v tomto smere ale samozrejme to vaše stanovisko si určite zaslúži našu podporu a zaslúži si aj, aj to, aby bolo obohatené o naše ďalšie myšlienky. Ďakujem. Ja by som si najradšej odovzdala slovo sama sebe vo vzťahu k pánovi Svensonovi a k pánovi Gereromi, ako aj k ďalším členom tohto výboru. Dnes E, odišlo veľmi veľa ľudí z e, krajín, ktorých prebieha revolúcia z Tuniska a stále odchádzajú ľudia z Líbie. Máme ľudí, ktorí sú na Lampeduze, kde e, sú vo veľmi ťažkej situácii Členské štáty odmietajú uplatňovať smernicu o masívnom príleve utečencov a okamžitej podpore. Nemyslíte si, vážení kolegovia, že je naliehavé, aby v každom štáte boli prijatí ako náš príspevok k budovaniu demokracie isté kvoty utečencov, ktorých by sme mohli potom vzdelávať a a učiť ich demokratickým návykom, tak aby e, mohli po niekoľkých rokoch potom sa vrátiť a konsolidovať e, demokraciu. Myslím si, že by to mohlo urobiť Norsko, Švedsko, Španielsko. Myslím si, že nastal čas konať. E, chce sa komisia vyjadriť k tejto správe? Chcel by k tomu povedať niekto niečo zo služby pre vonkajšiu činnosť? Ak nie, tak opätovne odovzdávam slovo pánovi Svensonovi. Tak för eh, alla de kloka synpunkter som har... Ďakujem pekne. Ďakujem za všetky inteligentné slova a príspevky, ktoré zazneli. Samozrejme, všetko to rád a ochotne zohľadním a vidím a registrujem, že je tu isté prekvapenie aj z mojej strany, že nepočujem viac k téme demokracie. Samozrejme, dalo by sa tam toho dať ešte viac, ako sa mi podarilo v rámci tohto krátkeho návrhu. Naozaj je dôležité, aby aj úloha žien v rámci demokratizačného procesu bola počiarknutá. Plne súhlasím aj s tými socioekonomickými aspektami. A myslím si, že Európa e, sa musí vedieť otvoriť aj osobám takým, ktorí napríklad končia na lampedúze alebo sú teraz na ostrove lampedúza a je škoda z pohľadu demokratického, že tu v Európskom parlamente sa tak e, často hovorí o tom, e, že, že treba sa obetovať aj v situáciách, kedy ľudia vystavujú svoje životy riziku. A robí sa tak málo častokrát. Keď napríklad človek je utečencom alebo keď niekto uteká, tak je to najvyšším e, princípom a imperatívom, aby sme sa postarali o takýchto ľudí, tak ako povedala pani predsednička. Ďakujem pekne. Ešte chcem pripomenúť, že lehota je pred prekladania pozmeňovacích návrhov zajtra do 12. Navrhujem pánovi Svensonovi, aby e, sme spraviť návštevu spoločnú Švedska a Norska, tak aby sme dosiahli tie uspokojivé kvóty. Bod 10 to je uh, volebná pozorovacia uh, misia v Nigerii. Pozorovateľom, hlavným pozorovateľom bol uh, pán Santiago z Axela, ktorému okamžite odovzdávam slovo. gracias, señora presidenta simplemente creo que es importante si myslím, že je veľmi dôležité, aby sme si uvedomili, geopolitický e, kontext tejto misie. Ako všetci viete, Nigeria je pomerne veľká krajina, dvakrát taká veľká ako Francúzsko, je tam asi 15 miliónov obyvateľov, 98% z nich sú umiernení muslimovia E, sú to zástupcovia rôznych afrických kmeňov a etník. To je na juhu krajiny a na severe sú predovšetkým Tuaregovia a niektoré arabské kmene. Táto krajina je mierumilovná, veľmi má rada demokraciu, ale v severnej časti krajiny, v oblasti Agadesu, tam je, to je oblasť, ktorá celkom nie je pod kontrolou nigerijskej vlády pretože je to vlastne funguje tam saharská vetva Al-Kaidy, ktorá kontroluje túto časť krajiny. A v tomto kontexte teda bolo rozhodnuté, že sa tam vyšle pozorovateľská misia e, na prezidentské voľby, dvojkolové voľby a potom na pozorovanie parlamentných volieb, ktoré premajú prebehnúť v jednom kole. Objavili sa určité pochybnosti o tejto misii, vzhľadom k tomu, že Siri Al-Kimit e, uniesla dvoch Francúzov, to je tá časť Al-Kaidi, a nakoniec týchto Francúzov aj zavraždila. E, pani Ashton e, rozhodla, že je potrebné napriek všetkému vyslať túto pozorovateľskú misiu, jednak aby sa teda podporila krajina, ktorá čo odoláva terorizmu, a jednak aj preto, že je to krajina, ktorá prechádza od diktatúry k demokracii a to veľmi príkladným spôsobom. Nigéria je demokratickou krajinou, má demokraticky zvoleného prezidenta, je to prezident Tanža a um, ústava umožňuje vlastne len dva mandáty, teda v legislatívnom obdobia 5 plus 5 rokov a prezident e, chcel zostať pri moci, pokúsil sa o prevrat, ktorý bol však ale odmietnutý všetkými politickými stranami, okrem teda jeho vlastnej. A taktiež aj ústavný súd Nigerie sa proti tomu postavil. E, vrátanie predsedničky tohto ústavného súdu sa teda tiež aj ona postavila proti. Takže prebehol teda eh, aj vojenský prevrat, ktorý mal nastoliť opäť demokraciu. Najprv sa teda schválila nová ústava, prebehli aj komunálne voľby, eh, prebehlo aj prvé kolo prezidentských volieb spolu s voľbami do parlamentu a napokon bolo druhé kolo prezidentských volieb. Ja môžem povedať, že tieto voľby sprevádzali veľmi prísne bezpečnostné opatrenia a voľby veľmi, takisto veľmi transparentné. Objavili sa určité drobné problémy. Možno, že niektoré z nich aj boli úmyselné, ale bolo napokon aj tak cítiť e, veľmi silnú vôľu, aby voľby prebehli demokraticky. Bola tam veľmi vysoká miera transparentnosti a týkalo sa to tak volieb do parlamentu, ako aj volieb e, do prezidentských. Misia Európskej únie bola trošku menej početná. Okrem teda hlavného týmu dlhodobých pozorovateľov od 5. januára do 8. apríla vlastne tam potom neboli žiadni tí krátkodobí pozorovatelia z bezpečnostných dôvodov a Európsky parlament nevyslal misiu kvôli alebo z bezpečnostných dôvodov. Ale naši pozorovatelia boli rozmiestnení vo všetkých regiónoch eh, s výnimkou toho Agadezu. Um, voľby prebehli úplne transparentne a konečný výsledok bol taký, že nový prezident Isufu Mahmandu získal 58% eh, a jeho protivník Sejny Umaru E, to bol kandidát strany, ktorá podporovala predchádzajúceho prezidenta, ktorý vlastne spôsobil ten prevrat. Čiže je treba zdôrazniť demokratickú vôľu krajiny, je treba zabezpečiť čo najskôr obnovenie rozvojovej pomoci pre túto krajinu. Je to dôležité, aby mohla krajina bojovať proti alkými, e, na všetkým na, severu, na severe krajiny a je potrebné um, pretože obyvateľia sa musia s nimi spájať, aby tam mohli prežiť. Preto tá rozvojová činnosť je veľmi podstatná podľa mňa. E, takisto sa veľa hovorí o Tunise, v Libii, Egypte. To je vo všetkých novinách, pretože tam je um, veľa mŕtvych, ale keď e, prebehnú príkladné voľby, tak ako to bolo v prípade Nigérie, tak sa to vonkoncom ani neobjaví v oznamovacích prostriedkoch a tieto voľby boli naozaj príkladnými. Sú tu určité obavy zo strany nigerských Slovenská kabinka sa pýta, či niekto počúva tlmočenie do slovenského jazyka. Slovenská kabína má označenie číslo 19. V podstate hneď za predsedníckým stolom, predsedníckým panelom. Keby ste nám nejakým spôsobom mávli alebo pohybom ruky naznačili, že počúvate tlmočenie do slovenského jazyka, tak e, mohli by ste nám naznačiť a potom budeme pre vás ďalej pracovať, ale keď nikto slovenské tlmočenie momentálne nepočúva, tak sa slovenská kabína na chvíľku odmlčí. Eh, del Sahel. Eh, bien, ese es un poco